herr präsident liebe kolleginnen und kolegyne kolegovia chcem vás srdečne privítať podľa programu nasleduje vyhlásenie rady k predstaveniu programu českého predsedníctva rád by som privítal predsedu Európskej rady pána